Kolegovia a kolegyne, obzvlášť tí, ktorí sú tu posledný krát, Eh, dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva eh, je eh, vynikajúci príklad oneskoreného politického realizmu. uznesenie dnešné akceptuje túto tému. Ja by som chcel poukázať na tri aspekty. Poprvé, dohoda hovorí o tom, že v budúcnosti zmluvné strany môžu sa rozhodnúť neakceptovať preukazy totožnosti s čipovou s čipovým mechanizmom, ale nie je za tým žiaden ekonomický, ale aj zákonný dôvod. E, Pomínam si, keď téma ochrany údajov bola predmetom e, horúcej debaty, ale zdá sa, že dnes počas tejto rozpravy sa opomínajú tieto základné práva. Po druhé, táto dohoda zmrazuje e, práva občanov EÚ s tým, že ďalšia interpretácia jurisdikcia je v rukách Európskeho e, súdneho dvora. Ten e, bude koncipovať dve sady občianských práv, jedno pre Spojené kráľovstvo, vychádzajúc z európskej legislatívom pred Brexitom a druhú sadu pre európskych občanov. Je to reálne. Po tretie, e, e, odsek 3 hovorí o tom, že v budúci rok Spojené kráľovstvo a vláda chce obmedziť voľný pohyb občanov a tvrdí sa, že všetky štyri slobody sú prevzia, previazané a akákoľvek obchodná dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa musí odvíjať od e, trvania na týchto štyroch slobodách. Musíme si uvedomiť, že dohod dohody, dohody o voľnom obchode, určite väčšina dohod EÚ o voľnom obchode a nič nehovorí o voľnom pohobe občanov. V roku 2018 e, Európska únia vykazovala e, veľký e, obchodný prebytok smerom na Spojené kráľovstvo. Pokiaľ Európsky parlament skutočne dbá o práva občanov, tak občania EÚ a Británia britskí občania majú právo na to, aby ich ekonomické záujmy boli so všetkou vážnosťou boli brané na zreteľ Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Van Ordem. Uh, uh, Ďakujem pekne, e, e, pán e, predseda. Viem, že nová predsednička komisie mala veľmi plodné stretnutie s britským premiérom v Londýne minulý týždeň. Atmosféra bola veľmi pozitívna. To je správny postup. Teraz musíme urychlenie postúpiť vo veci kreovania vzťahov, budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Ako prvé sa musíme zhostiť dohodou o vystúpení. Ako e, viete, dolná komora väčšinou 99 hlasmi e, podporila e, tento trend. Teraz je to v hornej snemovni a, a, a a ide aj o to, aby aj Európsky parlament vychádzal z toho, že sa spečatí e, dohoda o vystúpení e, e, na konci tohto mesiaca. Kontrola našich hraníc bola, bola kľúčovým aspektom, keď sme preberali dohodu o vystúpení. Tým reagujem na pani Hübner. Téma občianských práv, určite je to téma, kde, kde sú na rovnakej, na rovnakom názore Mm, EÚ aj britská vláda. E, toto uznesenie e, by malo zostať na tej prvej časti, pretože to hovorí o veľmi vyváženom texte a nemalo by to pojednávať o, ni- o niečom inom. Neslobodno vy- vytrhávať veci z kontextu. Určite nejaká úloha sa nájde pre pána Ferhoštafta do budúcnosti. E, historicky žiadna štáta, žiaden iný štát sa nemôže hrdiť históriou ochrany ľudských práv a slobôd. E, túto, e, túto výsostnú pozíciu má, má Spojené kráľovstvo a e, my, my e, e, rozhodne dávame veľký dôraz na to, čo sa deje s Európanmi v Spojenom kráľovstve a pritom len, len jeden bod v rámci tejto dohody pojednáva o opačnom pare. Viaceré členské štáty publikovali plány, ako to bude fungovať v prípade britských občanov, ktorí majú pobyt v jednotlivých členských štátov Myslím si, že tento parlament bez prítomnosti britských e, e, poslancov bude preberať veci aj týkajúce sa e, britských občanov na území EÚ a vyslavujem dôveru, že spravodlivé bude s nimi naložené. Pán Wir Ďakujem pekne. Dnes musíme hovoriť o právach tých, e, ktorí e, sa podielajú e, na tvorbe hodnoty, na, na životnej úrovni v Spojenom kráľovstve, ktorí vyučujú, ktorí sa starajú, opatrujú. My si uvedomujeme, že Spojené kráľovstvo chce, vystup, chce spečatiť svoju odsud, odísť z EU ku koncu tohto mesiaca. a Nechceme im stať v, na, cest, na ceste ceste, na tejto ceste, ale musíme mať na zreteli e, e, práva občanov na jednej aj druhej strany. Musíme si uvedomiť, že občianské práva idú ruka v ruke so sociálnymi právami a v podstate teraz pojednávame o akomso rozchode a musí to byť férové e, jednak jednej. Musí, by, musí sa to týkať tých, ktorí poskytujú služby, tí, ktorí sú

tie veci, ktoré sa týkajú občanov, ktorí e, e, majú nejaké obmedzenie, sú nejakým spôsobom závislí. Takisto sa to týka aj e, starších občanov. My vieme, že tu ide o to, aby sme nejako upravili každú jednu ekonomickú, sociálnu, environmentálnu záležitosť a chceme mať pritom hlas vzhľadom na, na zložitosť tejto, tejto veci a, a tej rozmanitosti tém, ktoré sa dotýkajú týka tento e, e, e, rozvod, tak nedokážeme medzinárodnú dohodu za 11 mesiacov. To nie je možné, preto je veľmi dôležité, aby tá vláda Borisa Johnsona dostatočne včas požiada o predlženie prechodného obdobia. Len vtedy budú občania dostatočne chránení. Len vtedy oni a my budeme mať e, e, dosť priestoru, aby sme e, veci riadne dotiahli. Pokiaľ sa tak nestane, ešte stále je tu hrozba tvrdého Brexitu so všetkými nepríjemnými dopadami. Jedna frakcia sa v ostatných rokoch vždy zasadzovala o mierový proces v Severnom Írsku. To sme boli my, ďalej budeme na to tlačiť. Nesmie vojsk k zníženiu štandardov len kvôli tomu, že vláda Spojeného kráľovstva prípadne prípadne sa dopracuje e, k takému rozhodnuje, že e, tieto veci potlačí do úzadia na, e, v prospech toho, aby sa presadili, presadili veci obchodné alebo veci týkajúce sa posilnenia konkurencieschopnosti. Ja chcem sa poďakovať tým kolegom a kolegyňam zo Spojeného kráľovstva, ktorí konštruktívnym spôsobom napomohli lepšiemu budúcemu životu občanov EÚ. Ďakujem. Teraz má slovo pán Philips, jedna minúta. Takže EU e otvorilo e, svoju tému akéhosi vysporiadania. Tí, e, ktorí si urobili Spojené kráľovstvo svojim dopovom, domovom, by mali požívať rovnaké podmienky ako aj ostatní, ale nesmú tam byť akési nadradené práva. Nemá to byť favoritizovanie, keď EÚ bude nejako mať neštandardné postavenie, tak potom Afričania, Američania, Azíci, ktorí tiež e, nazývajú Spojené kráľovstvo svojim domovom, oni by sa dostali do pozície občanov druhej triedy. E, zatiaľ sme mali veľmi konštruktívnu rozpravu, ale myslím si, že sú tu politici, ktorí sa vyjadrili e, pred tým, ktorí rozosievajú strach a ktorí znevažujú Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo je krajina, ktorá víta cudzincov a nesmieme za zastrašovať. Hm, chceme spolupracovať. My sa staneme nezávislým národom s nezávislou migračnou politikou a chceme robiť všetko preto, aby každý jedinec požíval patričnú ochranu. Ďakujem. Teraz pán González Pons. Ja budem hovoriť po anglicky, pretože chcem byť počutý v anglickom jazyku. E, e, občania Spojeného kráľovstva musia počuť, že napriek Brexitu, napriek tomu dianiu v ostatných štyroch rokoch vždy budú budú vítaní na pôde EÚ. EÚ nie je o tom, odkiaľ pochádzate, ale je o tom, kam chcete e, spieť, kam chcete ísť. E, rodiny nesmú byť rozdelené. Dnes je viac ako jeden milión Britov, ktorí žijú v e, inom štáte EÚ. Mnohí z nich žijú v mojej domovine, v Španielsku. Práve tých chcem osloviť. Mnohí z vás vybudovali svoj život tu v Európe, mnohí mnohí ste sa vydali, oženili tu v Európe, mnohí máte deti, ktoré sa narodili v EÚ. Sme susedia, predovšetkým sme priatelia, príbuzní a je jedna vec, ktorú nechceme a nesmieme opomínať. A toto chcem konštatovať bez ohľadu na to, čo sa udeje po 31. januári. Vždy a vždy budete e, patriť do Európy. A pokiaľ si prajete zostať s nami, tak Európska únia zostane naďalej vašim domovom. Teda zo všetkého srdca e, nehovorím e, dovidenia, čo skoro sa uvidíme, alebo s Bohom nie hovorím. Zostaňte s nami. Európa je aj vašim domovom. Ďakujem. Jednu minútu, pani Curtin Darling. Ďakujem pekne, e, pán e, predsedajúci. V petičnom výbore si vypočúvame hlasy občanov z celej Európy. Obávajú sa o svoje práva, životy, prácu, rodiny. E, väčšina týchto občanov sú z EÚ, ktorí pracujú v Spojenom kráľovstve alebo naopak, a to aj viac ako 15 rokov rokov a zdá sa, že ich hlas vôbec nebol ovplyvnený v tom hlasovaní, ktorý veľkou mierou ovplyvňuje ich život. Oni sú e, deťmi tohto veľkého kontinentálneho sna. Oni sú tí, ktorí budovali svoje životy na základe spoločných práv, ktoré zdieľame. Máme predovšetkým morálnu povinnosť počúvať hlas tých, ktorí e, ktorých hlas e, doposiaľ nebol vypočutý. My sme e, doposiaľ hovorili, že záruka občianských práv je e, ten mantinel, ktorý nesmieme prekročiť. Aj pri Brexite musíme byť odvážni a musíme skutočne podniknúť všetky kroky, aby sme zabezpečili tieto práva, než sa dopracujeme k dohode niekoľko týždňov. Pani Volden. Emmanuel is a teacher Emanuel e, je učiteľkou. Ona učila svoj skvelý jazyk viac ako 13 rokov v Spojenom kráľovstve. Platila dane, vydala sa za Brita a má deti, ktoré sú e, Britmi. E, nedávno musela vyplniť 85-strannú formulár, aby mohla zostať v krajine, ktorý si vybral ako domov, kde e, pracuje, e, odvádza dane, pomáha e, komunity. A zrazu má problém so svojím postavením. Viac ako 3 milióny európskych občanov žije a pracuje v Spojenom kráľovstve. Tu nejde o voľný pohyb, ale ide o zabezpečenie ich práva. Voláte krajinu, kde žijú svoj domov. A automatické uznávanie musí byť nevyhnutné, veď nie je dôvod pre to argument proti tomu, pre prečo by, eh, by nemohla britská vláda eh, prijať vyhlásenie a zároveň samozrejme eh, realizovať nezávislé monitorovanie tohto procesu. Pokiaľ to britská vláda nechce tak robiť, tak uvaluje na seba hambu. A samozrejme Európska únie musí recipročne reagovať na občanov Spojeného kráľovstva v EÚ. Pán Jobson, chce, pokiaľ chcete mať dôstojný vzťah z EÚ aj po 31. januári, pre Prečo nechcete za- začať budovať tento vzťah, vzťah na základe e, toho, že rešpektujete e, práv tých troch miliónov, ktorí u vás žijú? Ďakujem. Madam Voden, um, Mr. Van Orden. Pani Voden, pán von Orden by vám chcel položiť otázku. Príjmate ju? Odpovedie nie. Ticho, prosím. Pán Alár na minútu. Merci beaucoup. Uh, I... Ďakujem E ja som občan EÚ, ktorý, ktorého požiadali, aby požiadal o statut užidlenej osoby. Ja som e, roky žil v Škótsku. Prišiel som tam, pretože bola sloboda pohybno ja nerozumiem, ako sme sa dostali až sem. Britská schéma pre usiedlovania neslúži svojmu účelu, pretože ako môžu pretože máme 3 milióny európskych občanov v Spojenom kráľovstve, tak ako ja. A Európsky súdny dvor bude v podstate posledným rozhodcom, ale nakoľko sú niečo vôbec vaše sluby, pokiaľ e, ustanovenia uplynú po, alebo ich platnosť uplynie po 8 rokoch. Ja si robím skutočne veľké obavy, čo príde ďalej. Táto britská schéma neslúži svojmu účelu, no a ja sa nebudem o ňu uchádzať, aby mi boli upierané moje vlastné práva. Tento aplikačný postup alebo postup žiadania musí byť zrušený a naše práva musia byť automaticky chránené a jasne musíme povedať, e, že toto nie je e, konečné dovidenie, pretože sa ešte uvidíme. Pán Allard, pán Far Orden sa opäť pokúsi položiť otázku. Príjmate jeho otázku? Nie, ďakujem. Time... Pokiaľ vás niekto odmetne už tretíkrát, tak už to vzdáme. Ale uvidíme. Ja mám, mám dobrú náladu, takže vypočujme si faktickú poznámku pána Fan Ordena. Nechcem, aby ste mi tlieskali. Ďakujem za trpezlivosť, pani predsednička. Chcel by som len povedať dvom kolegom, ktorí teraz hovorili, že 2,6 milióna ľudí sa, si zažiadali o štatút usídlenej osoby a len 5 z nich e, dostalo odmietnutie svoje žiadosti a to preto, že mali kriminálnu minulosť. Áno, pán Fan Orden, prosím kolegovia. Nie je to otázka. Bola to faktická pripomienka a pokiaľ chcete, tak sa k nej môžete vyjadriť. Môžete sa vyjadriť na 30 sekúnd. Thank you very much. I will respond to it Ďakujem, ja sa vyjadrím, pretože toto už sme tu počuli. Počuli sme, že väčšina ľudí, ktorí si zažiadali, tak dostali štatút usídlenej osoby. 47% ľudí, ktorí sa uchádzali tento štatút, e, tak im nebolo vyhovené a museli si zažiadať znovu. Pokiaľ si o niečo žiadate, o niečo sa uchádzate a je vám to zamietnuté, tak samozrejme všetkým týmto ľuďom bol zamietnutý štatút usídlenej osoby, takže nie je to pravda. Vráte sa do Londýna a povedzte to Borisovi Johnsonovi. Nie, nie, pán Van Orden, nie. Mm, bola som ochotná vám dať slovo, ale nie teraz. Teraz pán Terž na minútu. Eh, Ďakujem, vážená pani predsednička. S Brexitom Eh, je trochu, je, bolo by potrebné trochu viac tolerancie od niektorých ľudí. Možno, že keby bolo viac tolerancie, ešte by sme stále mali Britov v Európskej únii. Možno, že tento typ eh, postojov eh, veľa vecí vysvetlí. S Brexitom 31. januára sa naplní vôľa britského národa a toto rozhodnutie by malo viesť Európsku úniu k ku kritickému, k sebakritickému zamysleniu, ale Európska únia práve naopak zaútočila na toho, kto odchádza. Britania, Briti na rozdiel od nás majú e, dve cnosti, odvahu a lásku k slobode. A my tu vo vnútri to potrebujeme, keď čelíme hegemónii a pokusom o hegemóniu a ideologické e, sny, o federalistické sny. V Španielsku žije 250 tisíc Britov, v Spojenom kráľovstve 180 tisíc Španielov. Práva jedných aj druhých musia byť e, garantované a preto máme veľa dôvodov na to, aby sme e, skutočne trvali na reciprocite E, vzťahy s Londýnom z hlavných miest Európy sú jednoduchšie ako z Bruselu, pretože zdá sa, že v Bruseli vládne duch revanšizmu. Prerušený rečník. Pani, Rego, na minútu. Gracias. Ďakujem, vážená pani predsednička. Vieme, že budú 31. januára tohto roka vystúpi Spojené kráľovstvo z Európskej únie. My rešpektujeme demokratické rozhodnutie britského ľudu, ale my veríme, že ak sú tam nejaké ešte neznáme veci, treba o nich hovoriť. Napríklad e, Gibraltar, to je to je problém. Ďalej je tu viac ako 3000 cezhraničných zamestnancov, ktorí prechádzajú hranicou a Gibraltar je jedno, bude z jednou najchudobnejších zón Európy. Ide tu o štrukturálny problém, e, ktorý spôsobuje 25-percentnú nezamestnanosť a u mladých ľudí až 70-percentnú nezamestnanosť. V dohode sa hovorí, že sa situácia bude riešiť, ale žiadne opatrenie negarantuje to, že e, ľudia, ktorí budú premiesnení, nestratia právo na svoju penziu a ďalšie benefity. A teraz my e, skutočne sa dožadujeme záväzku, aby naši pracujúci a pracujúce nezostali pozadu. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pani Videkom na minútu. Ďakujem. Ja by som rada hovorila o odseku 18 dokumentu, kde sa hovorí, že parlament lutuje, že Európska únia že, že náš princíp voľného pohybu bude ukončený. A ja chcem jasne povedať, že ukončenie voľného pohybu bolo dôležitým faktorom pri rozhodovaní britskej verejnosti ohľadom odchodu z Európskej únie. Toto bol jeden z hlavných dôvodov. No a napriek tomu v tomto parlamente sa zdá byť, že ehm, ste politicky krátkozraky a snažíte sa povedať Británii, že by sme nemali mať e, aplikačný postup, nemali by sme sa odvažovať žiadať o nejaký dôkaz, aby sme vyhoveli žiadosti o usídlenie. Britskí občania očakávajú od britskej vlády, že ukončí voľný pohyb a že to urobí účinným spôsobom, nie len nominálne. No a čím skôr sa tento parlament zobudí a príjme to, tak tým skôr začne skutočný dialog. Pani Widekomb, modrá karta, otázka od pani Inetfeld. Príjmate otázku? 30 sekúnd, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Pani Uedekomb, vy hovoríte, britskí občania chcú toto alebo tamto, no ale nie je pravda, že len 43% ľudí v Británii podporilo hlasom vašu politickú agendu. A to len preto, že máte taký volebný systém, ako máte. Dostal pán Johnson väčšinu kresel v parlamente, ale väčšina Britov nepodporila Ehm, Brexit Party. Nie je to pravda, pani Videkomp? 17,4 milióna ľudí a bola to najvyššia demokratická volebná účasť v britskej histórii a títo ľudia volili za odchod a v európskych voľbách sme boli najväčšou politickou stranou v tomto parlamente. Prečo? Prečo Boris Johnson získal v posledných voľbách takú veľkú väčšinu? Pretože jeho hlavným slubom bolo ukončiť Brexit. A pardon, dokončiť Brexit. Mr. Rangel. Pán Rangel, máte slovo na minútu a pol. Quiet, please. Could I ask our British Prosím ticho, prosím britskí kolegovia napravo, buďte ticho, pretože ide ďalší rečník. Pán Rangel, ďakujem pani predsednička. Rada aj komisia a samozrejme ďakujem aj pánovi e, Barnierovi, ale chcem im povedať nasledovné. Portugalsko je krajinou, e, ktorú tu ja reprezentujem a ktorá má najstaršiu alianciu na svete so Spojeným kráľovstvom. Je to z roku 1386 a táto zmluva bola e, v 20. storočí viackrát spomenutá a ešte stále platí. Prečo e, e, krajiny toľko ľutujú odchod Spojeného kráľovstva z EÚ a prečo si mnohí želajú, aby sa udržali čo E, najpevnejšie a najúžšie puta medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Musím povedať, že situácia občanov je pre nás rozhodujúcim prvkom a treba urobiť ešte veľa vecí a možno niekedy naozaj môžeme pokritizovať britskú vládu, lebo, ale niekedy sa zdá, že Európsku úniu viac znepokojuje situácia Britov v Európe ako situácia európskych občanov v Británii. A preto chcem požiadať pána Johnsona, aby čo najrýchlejšie aplikoval všetky e, schválené ustanovenia, tak aby občania na oboch stranách kanálu mohli žiť e, v spolupráci a v priateľstve. Ďakujem. Ďakujeme. Na minútu a pol pán Morajš. Ďakujem, pani predsednička. Ako Michel Barnier dobre vie, Európska únia a Spojené kráľovstvo tvrdo pracovali na tejto schéme pre usídlené osobe. Bola to spoločná právna zodpovednosť, no ale sme tu preto, že toto uznesenie vystrelo viac než jeden varovný e, výstrel. Ľudia si robia obavy a preto predsednička komisie dostala e, rôzne otázky a vypočula sa obavy zo strany občanov a poviem vám prečo. Nedávno britský premiér, e, keď sa hovorilo o vytvorení nezávislého monitorovacieho orgánu, ktorý bude zodpovedný na dohlia- za dohliadanie implementácie Eh, politiky zo strany eh, vlády, tak vzhľadom na náš systém eh, imigrácie a tiež na nespravedlivosti, to, týmto smerom sme sa začali hýbať. Takže sú tu určité obavy zo strany európskych občanov a taktiež zo strany britských občanov, ktorí žijú v EÚ. Pokiaľ to neurobíme dobre, zostane tu hlboká jazva a krivda bude pretrvávať a toto potom e, bude vplyvňovať aj budúce dohody. Na no to samozrejme ešte máme veľa rokov. Takže keď sa hovorí o tom fyzickom dokumente alebo o deklatornom systéme, nehovorí sa tu o nejakých detailoch, hovorí sa tu o systéme, ktorý by mohol viesť k nespravodlivosti, ktorá bude pretrvávať celé roky a nebude sa dať nestranne alebo nezávislo riešiť. Takže preto Michel Barnier a ďalší považujú občanské práva za také dôležité. A prečo toto uznesenie vypálilo varovný výstrel, ktorý si musíme vypočuť? Ďakujem. Na minútu pán Durand. Ďakujem, pani predsednička. Iba jedno slovo, ktorým chcem povedať, z akého dôvodu je toto uznesenie také dôležité. Ako mnoho iných kolegov som mal pocit pred týmto dnešným vystúpením, e, že otázka občanov je otázkou, ktorá by mala byť prioritová, mala by byť v centre negociačného procesu. A ja viem, že Michel Barnier e, si to uvedomuje a uvedomoval to počas celej predchádzajúcej práce a vie, že parlament je za ním a bude za ním jednomyselne aby pripomenul, že v budúcnosti nebude možná dohoda, ak sa do toho nezapracujú práva občanov. A ja som presvedčený o tom, e, čo hovorím, tým viac, že, po, že je to potreba, e, kde sa zhodneme e, skutočne v širokej väčšine. Keď počúvam britských neza, Britov, ktorí sú za nezávislosť, tak je to škandalozne a vidím, že oni chcú len komerčné dohody s Európskou úniou bez toho, aby boli rešpektované práva občanov. To je hamba a opakujem, nebude dohoda, ak nebudete rešpektovať práva ľudí. To je pravidlo, ktoré požaduje Európsky parlament a bude na tom trvať. Vážení kolegovia, máme tu 16 eh, ľudí prihlásených do Catch Eye, spontánnej rozpravy. Uzatváram ten, teraz tento zoznam, ešte stihneme. No a ďalšia bude hovoriť pani Reintke na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Toto asi bude najťažší prejav ako poslankyňa v tomto parlamente. Ja som bojovala za viac práv pre európskych občanov. No a teraz milióny európskych občanov prídu o práva a rozhodne nemôžem k tomu podať nič pozitívne ale blíži sa nám dátum na Brexit. Chcela by som povedať e, dve pozitívne veci. Poprvé, všetci európske občania v Británii si musia byť istí, že desiatky, stovky poslancov v tomto parlamente na tom pracujú. My budeme neunavne v tomto parlamente braniť vaše práva. No a po druhé, ja to chcem povedať všetkým tým, ktorí sú v Británii a majú zlomené srdce, napriek tomu že toto je bezprecedentná udalosť v európskej eh, histórii. Ukázalo sa všetky vaše demonstrácie, všetko to nebolo márne. Skutočne tu máme najväčšie proeurópske hnutia, aké sme kedy videli a z neho budeme vychádzať. Verte mi, jedného dňa opäť sa budú do tohto parlamentu voliť britskí europoslanci. Ďakujem. Ďakujem. Na minútu pán Financa. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Tak ako väčšina komentátorov hovorí, že britský ľud vyjadril svoju vôľu a či sa nám to páči alebo nie, je to demokracia. Teraz je na nás všetkých, aby sme vytvorili nový, pozitívny budúci vzťah medzi Európskou úniou a Britániou a zaistili práva európskych občanov v Británii Samozrejme, že je potrebné uskutočniť pozitívne kroky a to si bude vyžadovať vylepšenie administratívnych postupov, ktoré sú potrebné napríklad na podanie žiadosti o poskytnutie trvalého pobytu. E, týka sa to mladých ľudí, starých ľudí, Mm, sú to ľudia, ktorí by mali mať právo na trvalý pobyt a my im musíme dať nádej, že sa budú môcť hoci kedy vrátiť, ak to budú chcieť, pretože to je základné právo občanov EÚ. Teraz eh, na minútu a pol pán Lenárs. Ďakujem. Viac než 3 milióny európskych občanov v Spojenom kráľovstve tým Michael Gove a Boris Johnson slúbili, že sa nič nezmení, že dostanú automaticky právo sa zdržať a že sa k ním nebudú chovať horšie než pred Brexitom. Kolega Danny Hannan, ktorý tu dnes nie je, povedal, že je nezodpovedné strašiť európskych občanov Spojeného kráľovstva a naznačovať, že ešte tu sa po Brexite zmenia. Dokonca Nigel Farage povedal, že tam zostanú a budú mať rovnaké práva ako britskí občania, pretože povedal, že ináč by sa Spojené kráľovstvo stalo bananovou republikou. A dnes vidíme, že sa to rýchlo zvrhlo na reči o nepriateľskom prostredí a deportáciách a v podstate sa britská vláda absolútne nepoučila z minulosti a majú systém, ktorý v podstate ohrozí práva aj tých najzraniteľnejších občanov. No a prehlbuje sa úzkosť európskych občanov v pánom kráľovstve, pretože napriek tomu, čo semanticky povedal pán Van Orden, mnohí ľudia e, v podstate prišli o svoje práva. No a pokiaľ sa Spojené kráľovstvo chce stať bananovou republikou, tak si to môže po Brexite už rozhodnúť samo, ale tie 3 milióny európskych občanov v Spojenom kráľovstve, tí sú našou zodpovednosťou a my ich musíme podporiť a musíme zaručiť, že nebudú najväčšími obeťami tohto Brexitu Parlament mal takéto stanovisko konzistentne už od referenda, no a teraz je na čase jasne dať najavo, že to myslíme vážne. Ďakujem. Ďakujem. Na minútu pani Jonherius. Ďakujem, pani predsednička. 31. januára sa nám e, bleskovo blíži. Briti nás potom opustia a v januári 2021 už musí byť rozvod dokončený a dúfam, že dovtedy sa dohodneme ohľadom budúcich vzťahov, ale ja si robím obavy o ľudí, o pracovníkov, ktorí zaplatia vysokú cenu za tento rozvod. Aj rozvod, aj naše budúce vzťahy musia byť e, sociálne, musíme zachovať sociálne štandardy. My nechceme mať nejaké problémy. Má, Spojené kráľovstvo má e, sociálne záväzky, napríklad e, penzie, e, ktoré musia byť nadalej vyplácané európskym občanom, ktorí prispievajú do, daň, do daňového systému. Takže nemôže to ísť taktiež na úkor pracovných podmienok britských a európskych občanov. Brexit nie je výhovorkou pre nejaké negatívne kroky. Ja musím povedať, že naďalej dúfam Ďakujem, pán Keleher. Ďakujem, pani podpredsednička. Chcel by som povedať, že hovorím hlavne v kontekste Írska a občanov, ktorí tam žijú a taktiež e, v kontexte britských občanov, ktorí žijú v Írsku. Na tomto kontexte treba povedať, že nemôžeme ohroziť a robiť kompromisy v súvislosti s e, občanskými právami. Môžeme robiť kompromisy v súvislosti s finančnými službami alebo s obchodom, no ale v podstate podstatou Írskej republiky sú e, občanské práva, ktoré naďalej musia byť zachované, podporované. My máme spoločný cestovný priestup medzi e, Írskou republikou a Spojeným kráľovstvom, ale pán Barnier je treba zaručiť, že keď sa Spojené kráľovstvo stane tretou krajinou, že budú naďalej podporované chránené občanské práva. Napríklad, čo sa týka vzamného uznávania kvalifikácií, toto by mohlo mať obrovský dopad na e, Írsky ostrov. Ľudia by nemohli pracovať e, vzájomne v rôznych jurisdikciách. Takže je treba zaručiť, že občanské práva budú e, neudeliteľnou dohodou odchody, dohody o odchode a rozhodne sa nedajú robiť e, kompromisy ohľadom e, nárokov a občanských práv. Ďakujem teraz pán Ainsley. Ja som ako radný v Londýne videl, ako sa Británia zachovala k ľuďom, ktorí prišli do Británie, aby ju budovali a videl som, že týmto ľuďom bolo upreté britské občanstvo. Sú to ľudia, ktorí žijú celý život v Británii a nadalej majú problémy e, s prístupom k zdravotnej starostlivosti, k občanstvu. Skutočne je tam obrovská nespravodlivosť a britská vláda vystavuje nebezpečenstvu e, troch 3 e, milióny európskych občanov. Skutočne je to bezcitný systém a sú to e, občania, ktorí žijú a v mojom volebnom obchode ja som ich europoslanec, no a rozhodne tu nebudem nečine sedieť, zatiaľ čo ich práva sú bezprostredne ohrozované. Nemôžeme dôverovať tejto britskej vláde, že bude chrániť práva občanom. Takže chcem apelovať na všetkých europoslancov, ktorí majú to šťastie a zostanú v tomto parlamente ešte ďalšie 4 roky. Prosím, naďalej bojujte za práva európskych občanov v Spojenom kráľovstve a taktiež britských občanov vo vašich krajinách. Pomôžte nám a tak, aby naša e, vlastná bezohľadná vláda e, bola vystavená e, dôsledkom svojej zodpovednosti. Ďakujem teraz pán Liberacký. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Posledné slova premiéra Plenkoviča boli držme sa spojení, remain united – a po vystúpení rady komisia aj politické skupiny e, prejavili, že sú jednotní. To je naša hlavná e, starosť. My sa znepokojujeme, pokiaľ ide o občanov a tí, ktorí žijeme v Európskej únii, o Britov a o Európanov, ktorí žijú e, v Británii. Je tam milión Poliakov, okrem iného, e, ako spomenula pani van der Leyen, keď hovorila o polských kuchároch. Hovoríme o 14 miliónoch európskych občanov. Musíme mať na zreteli záujmy e, všetkých týchto ľudí a chcem pripomenúť nielen všetky tieto milióny, ale takisto ďalšie milióny ľudí, ktorí žijú v Poľsku e, v tomto procese e, konštrukcie, v ktorom musíme pokračovať. Ďakujem. Pani Inetfeld na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Jedna otázka samozrejme je to, či podmienky budú adekvátne, ale druhá vec je, ako sa to bude implementovať. A dôverujeme Johnsonovej vláde, že to urobí riadnym spôsobom. No a chcem povedať, že zatiaľ to nevyzerá tak, že by sme mali veriť, No a keď vidím, e, čo sa ozýva z brexitového rohu našej plenárnej sály, tak e, rozhodne to neznie až tak priateľsky. No a ja sa pýtam, kto bude mať z toho prospech, keď 5 ob- miliónom občanom uprieme ich práva? Aký je účel tohto kroku, že 5 miliónov občanov bude v limbe? Prečo musia byť penalizovaní? Čo spáchali? No a nie je tu žiadny účel je to jasné, nie je tu žiadny dôvod, nikto z toho nemá prospech, je to hlúpa eh, kampaň pomsty proti ľuďom, ktorí nič zle neurobili. Takže žiadna demokracia by sa nemala ako svojim občanom takto chovať. Žiadna vláda nemá právo občanom uprieť ich práva alebo retroaktívne im uložiť nové požiadavky, pretože toto nie je nejaké privilégium, ktoré môžete len tak škrtom pera odstrániť. My tu teda bojujeme za všetkých 5, za všetkých 5 miliónov európskych občanov. Ďakujem pani Inetfeld. Máte tu e, otázku v rámci modrej karty od pána Rowlanda. Príjmate? Nie. Prepačte, pán Rowland, odmietli vás. Madam Whittaker is waving Pani Widekom taktiež máva modrou kartou, ale vy už ste hovorili. Takže prejdeme k ďalšej rečničke. Na našom zozname to je pani Dowding na minútu. Aby sme toto zasadili do kontextu, najčerstvejší prieskum v Spojenom kráľovstve hovorí o tom, že väčšina voličov Spojeného kráľovstva by chceli zostať v EÚ 52 voči 48. To je rovnaký rozdiel, ktorý e, ktorý e, zavažil v opačnom pare pred troma rokmi. E, viac ako e, milión občanov sú spojení v Spojenom kráľovstve a veľa z nich v severovýchodnej časti Anglicka, kde mám svoj výlobný okrsok. Musíme sa postarať o to, aby občianská práva boli chránené, aby sa nakladalo s ľuďmi spravodlivo a v súlade so zákonmi Viacerí teraz sa uchádzajú o možnosť usídlenia sa, ale mnohí tvrdia, že síce vláda Spojeného kráľovstva e, avizovala, že by to e, spracovanie tejto agendy malo trvať niekoľko dní, čakajú na reakciu už viacero mesiacov. Toto nie je reakcia systému, ktorý je láskavý a e, myslí na všetkých občanov. Preto apelujeme na všetkých v Európskom parlamente, aby urobili urobil všetko preto, aby primel britskú vládu, aby rešpektovala občianské práva. To znamená európskych občanov v Spojenom kráľovstve a recipročne britských občanov na území EÚ. Pán Korbit, 1,5 minúty Pani predsednička, je na mieste, aby Európsky parlament toto prejednával dva týždne predtým, ako sa bude prejednávať dohoda o vystúpení. Veď od samého začiatku konzervatívna vláda v Spojenom kráľovstve stiažovala život občanom z EÚ. Tak, a takisto aj pri vyjednávaniach z toho vychádzala. A teraz e, tiež vajata pri poskytnutí plnohodnotných zárok, napríklad odmietnutie poskytnutia fyzického dokumentu je taký naschval, ktorý má stiažiť e, život občanov. A teraz Boris Johnson má zvyšené, zvyšenú väčšinu. E, niektorí tvrdia, 40, že to bolo 43 hlasov. Potom 53 bol prospech strán, ktorí chcú novú, nové referendum o Brexite. Boris Johnson využije súčasnú situáciu, aby pritvrdil líniu. Jednoducho chce presadzovať to, aby vláda e, predlžila, žiadala o predlženie vyjednávania nad jeden rok. Spo- e, vláda Spojeného kráľovstva chce čo najkračšie vyjednovacie obdobie, čo znemožňuje, absolútne znemožňuje e, vyriešiť tie palčivé problémy vláda Spojeného kráľovstva musí načúvať hlasu Európskeho parlamentu a musí byť jasné, že aj z našej strany tiež budeme sa vyjadrovať, či do toho ideme, nejdeme. a musí sa v tom odraziť pohyb, voľný pohyb, aby aj ďalšia generácia požívala túto slobodu rovnako ako aj my. Ďakujem. Je tu, je tu modlá karta od pána Rolanda, pán Korbet. Dovolím si predvídať vašu reakciu. Nie. Nie je vola prijať modrú kartu. Ďalším rečníkom na zone je eh, pani Nečinga. Ďakujem. Spojené kráľovstvo sa pridalo do Európskeho spoločenstva predtým, ako som sa narodila. A za celé obdobie členstva v EÚ e, občania mali istotu o svojich slobodách. Moja priateľka, ktorá e, sa stala, e, usídlila v Spojenom kráľovstve pred 40 rokmi, by sa nikdy nebola domnievala, že bude musieť po 40 rokoch sa uchádzať o domov. Táto moja priateľka sa vydala, vychovala deti, takisto takisto aj sa rozviedla a ponúkala podporu tým, ktorí sú závislí. Dnes má, je a má veľký, e, má veľký obavy z toho, aký dopad má Brexit na jej práva, ale je viacero starších dám, e, ktoré sa nachádzajú v situácii, že sú dementné alebo majú iné obmedzenia a e, majú strach z toho, ako to bude s tým, aby mohli zostať. Ako to vyzerá so zdravotníckou starostlivosťou, sociálnou starostlivosťou a určite, že tie požiadavky administratívne, ktoré sa kladú na takýchto e, ľudí, sú veľmi náročné. Nie každý zvláda e, toľké strany rôznych dokumentov. Konzervatívci jednoducho sa k tomu stávajú. Milióny sa uchádzali o, e, o, o štatút osoby oprávnenej zotrvať Spojeného kráľovstva a ľudia sú plní obavami a tí, ktorí sú chorí, tí, ktorí sú zraniteľní, budú najviac ohrození v tomto stave. Pani Jones, jedna minúta. Pani Čaunc, jedna minúta. Táto rozpráva nám, kolegovia, e, pripomína to, že Brexit sa neudeje 31. januára. Aj keď pán Johnson nás o tom presvieča jednoducho, tuto ide úplne nový recept s dvoma šéfkuchármi e, v dvoch, e, na dvoch stranách Lamanského kanála. Musíme si uvedomiť, že občianská práva nie sú niečo, čo môžeme brať na ľahkú váhu. A sú problémy s mechanizmom usídlovania odsťahovania sa v Spojenom kráľovstve. E, Chýba podpora pre zraniteľnejšie skupiny. Sú hrozby deportácie a vyzerá, že hrozí ďalší škandál v tejto oblasti. V tejto oblasti. A sú témy medzi iným ako aj e, e, nezávislosť monitorovacieho orgánu, ktorým treba venovať pozornosť. Treba si uvedomiť, že Boris Johnson odstránil aké možnosti, akékoľvek možnosti pre britský parlament, aby sa mohol vyjadriť vyjadriť k tejto téme. E, politický systém v Spojenom kráľovstve je na kolenách. Je, je veľa toho, čo treba prejednať, je málo času, rizika e, Brexitu bez dohody e, pretrváva. My urobíme všetko preto, aby sme napravili tú demokraciu, ktorá je na kolenách. Vážení kolegovia, podporte nás, obrante nás, aby sme mohli obhajovať naše vzdielané európske hodnoty a aj práva občanov. Ďakujem. To bola pani Jones. E, pán Roland po tretíkrát e, ťaha modrú kartu. E, neviem, prečo by som mala dať ďalší, ďalší čas zástupcom strany, ktorá pretlačila Brexit. Pán Rowland, to je trošku zložitejšia reakcia, ale znamená to neprijaté. Pán eh, Garikano, ďakujem za slovo. Pán Barnier, rovnako ako eh, mnohí predrečníci, chcú upriamiť vašu pozornosť na ten problém eh, statusu a vôbec agendy. Veľa som hovorila o španielských občanov, bol som v Oxforde, v Londýne a inde. A španielskí spolobčania hovoria, že ten systém, ako je nastavený, je príliš tvrdý dostanú PDF-kový dokument, to je dokument e-mailom, môžu si to vytlačiť, dá sa to ľahko zmanipulovať a e, tam je e, uvedené, že bol im e, udelený štatút občana. Nedostanú žiaden, žiaden preukaz, ktorý by mohli využiť pri cestovaní na pracovisku, ako, sa, ako má nejaká tretia strana zistiť, čo sú zač. Nemohli by dostať preukaz totožnosti, aj v Amerike to majú. Jedno Jednoducho, naši občania sú predmetom e, e, veľmi e, tvrdého systému, nespravodlivého systému a uznesenie, naše uznesenie EP v bode 10 hovorí o tom, že je potrebný fyzický dokument a ten mal by byť udelovaný na základe jednoduchého postupu. Pani Riči, jedna minúta. Ten veľký problém dnes sa dá rozdeliť do dvoch kategórií o práva e, občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a práva e, občanov e, Veľkej Británie v, po zvyšku EÚ. Ale v podstate je, ide o pravičiarské, pravičiarský nacionalistický populizmus. Tak ako povedal Van Orden, my máme pocit, že ľudské práva sú v plameňoch E, my, občania, e, Spojeného kráľovstva budeme obhajovať. Nech to stojí, čo to stojí e, za občianské práva. Jednoducho e, Briti chcú využívať tieto európske práva a Európsky parlament má možnosť nás chrániť. Nepostupujte na základe zub za zub, oko za oko, quid pro quo, e, ale buďte ústretoví. Aby som citovala Sokrata, som občianka nie len Británie a Škótska. Ja som občianka sveta sveta. A ja nechcem prísť ani o jednu z týchto identít. Pani Richie, pán Roland opäť dvíha modrú kartu. Akceptujete ju? Moja odpoveď je rovnaká ako pani Chance. Pán Roland, opäť nemá, nemajú vás záujem. Teraz pred, pre, prejdeme na pani Fanvize. Máte slovo. Ja som jedna z troch miliónov občanov, ktorí nedali hlas v tom referende. Ja mám britský pas, ale stalo ma to témer 1500 libier a mnohí na to nemajú. E, táto, e, toto akési zdanie. nezvania finančné zaťaženie je e, hostilný postoj britskej e, vlády e, voči uchádzačom o toto občianstvo. Ja som žiadala o zníženie tohto poplatku britskí rezidenti by si mali mať možnosť zachovať svoje pôvodné občianstvo, či sú Britmi a zostanú Britmi pred alebo po prechodnom období. Je dôležité pre týchto občanov, e, že neprídu o svoje práva európskych občanov by bolo dobre mať európske občianstvo, ktoré by sa vzťahovalo pre tých britských občanov, ktoré chcú zostať blízkymi osobami eh, susediacej krajiny EÚ a chcú požívať slobody, ktoré vyplývajú z eh, dohody o fungovaní EÚ. Je to eh, dobré riešenie pre Spojené kráľovstvo, pre EÚ a predovšetkým je to dobré pre priateľské vzťahy medzi obidvoma stranami stranami. Pán Roland opäť dvíha modrú kartu. Akceptujete? Nie. Neberte to osobne, pán Roland. Takže teraz prejdeme do spontánnej rozpravy. Pán Kelly, jedna minúta. Ďakujem pekne. Či sa nám páči ten systém, ktorý je v Spojenom kráľovstve alebo nie, taký je ten systém a je pravda, že v súvislosti s Brexitom e, pán Johnson získal drvivú väčšinu. O, pár, o pár týždňov e, Brexit bude spečatený. E, ja som z Írska, máme bezprostredných susedov, máme politické, ekonomické väzby. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom zo Spojeného kráľovstva, ktorí boli našimi priateľmi po mnohé roky v Európskom parlamente. No a taká je realita. Musíme teraz postúpiť do ďalšej fázy jednoducho uzavrieť FTA. To znamená e, prejavy dobrej vôly na obidvoch stranách a e, je potrebné riadne naložiť s právami občanov. Ak to nebude zohľadnené, tak parlament nebude ochotný pristúpiť na dohodu o voľnom obchode. E, pri vyjednávaní mali by sme z prehltnúť chuť trpkosti a mali by sme nejakým spôsobom dotiahnuť e, túto e, dohodu FTA. Ďakujem. Pani Warren? Ja rovnako milióny britských a európskych občanov e, sme v situácii, že budeme zbavení mnohých našich práv v v dôsledku nedemokratického procesu e, ovplyvnené zahraničnými zásahmi a dokonca protizákon, zákonnými krokmi. Zdá sa, že sme vystavení diktatorstvu, namiesto toho, aby to bola zrelá západná demokracia. Tri skupiny e, osôb, ktoré sú najviac ovplynení Brexitom, nemali priestor sa k tomu vyjadriť. Mám na mysli mladých ľudí. Ich životy budú obmedzení z hľadiska príležitosti. E, e, konzervatívci jednoducho o tom nechcú uvažovať. Potom sú milióny občanov 28, ktorí žijú pracujú, platia a či sú to e, občania 27 e, v Spojenom kráľovstve alebo naopak Briti v EÚ. A to ani nehovorím o starších alebo tých, ktorí sú odkázaní na pomoc. E, my jednoducho sme v situácii, že budú negatívne dopady na životy mnohých rodín. Ešte na záver, čo sa týka voľného pohybu, zdá sa, že to na mesa bude mať viac práv ako človek pri prechode medzi hranicami EÚ a Spojeného kráľovstva. Ďakujem tým, ktorí podporovali Brexit za to, že redukovali do ľudskú dôstojnosť na kopu mesa. Opäť máme tu otázku pána Rolanda. Ja nevidím dôvod preto, aby som takýmto osobám dala právo sa vyjadrovať eh, v, v Európskom parlamente, keď sa ani nedostavujú do eh, eh, parlamentných výborov, aby odviedli prácu. Stá sa, že zarábajú bez problémov a mm, nemajú záujem podporovať. Pán Roland, boli ste zamietnutí. Teraz pani Gibson. Ďakujem. Ja som sa postavila, aby som hovorila v prospech e, občianských práv. Občania e, zrejme prídu o dôležité práva, práva, na ktoré sa mohli spoliehať 10 ročia. Boli dané prísľuby, ľudia zmenili svoje domovy, zmenili životy, vydali sa, oženili, mali deti, plánovali do budúcnosti a kvôli sebeckým politikom a e, zlom v politickom systéme tieto prísľuby nie sú splnené. Občania, ktorí pracujú, študujú, platia dane, sú integrálnou súčasťou svojho spoločenstva, sú nutení k tomu, aby zdokumentovali, čo robili, ako to robili desiatky rokov. A sú, a, Žiadajú sa od nich dokumenty, ktoré predtým nemali dôvod si uchovávať. Nikto neobhajuje práva týchto ľudí. Tento e, toto zhromaždenie Európsky parlament môže vyslať jedinečné posolstvo Rade, komisii, spol, e, britskému parlamentu. Európsky parlament stojí za všetkými svojimi občanmi. Ďakujem. Ešte pán Brudzinský, jedna minúta. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Chcel by som požiadať pána Barniera, aby e, v diskusiách s Veľkou Britániou a so svojou vládou sa nenechal unášať emóciami, ktoré sú v tejto sále tak na ľavej strane, ako aj na e, pravej strane evidentné. Pokiaľ ide o odchod e, Spojeného kráľovstva e, z Európskej únie, tak e, tieto emócie nemôžu ohroziť osud všetkých občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve a naopak. A aj Poliaci, ktorí tam žijú, prispeli k tomu, že Veľká Británia alebo Spojené kráľovstvo je mocnosťou. A ja som často počul, ako s uspokojením hovoria e, Briti o Poliakoch, nielen o kuchároch, ale aj o policajtoch. A niektorí nám vraveli, že Poliaci, že by sa chceli vrátiť do Poľsku, ale uvedomovali si, ako si, e, ako, ako si už zvykli na život v Spojenom kráľovstve a preto je potrebné, aby sme sa riadili rozumom a nie emóciami a pokiaľ ide o pána e, Ferhofstata, je dô... E, Harry a Meghan sa rozhodli opustiť EÚ. Ďakujem. E, odchod Európskej únie z EÚ. Tam treba zabezpečiť práva všetkým občanom a to tak európskym občanom v Spojenom kráľovstve, ako aj Britom v Európskej únii. A aplikácie, prechodné opatrenia, pokiaľ ide o opustenie Veľkej Británie Európskej únie, nás nemôžu uspokojiť, pokiaľ ide o tieto práva. My musíme trvať na tom, aby e, tá interpretácia, e, ktorá bola ponúknutá pánovi Cameronovi, E, bola zachovaná a my musíme skutočne dbať o to, aby boli zachované a chránené práva občanom, právo na rezidenciu, nediskrimináciu, prístup k zdravotnej starostlivosti, sociálnej bezpečnosti, právo na spájanie rodín, e, k akademické a profesionálne kvalifikácie a tak ďalej. A e, pokiaľ ide o pokračovanie rozhovor medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, tak e, tieto témy tam musia byť obsiahnuté, rovnako aj v bilaterálnych vzťahoch, tak aby sa vytvoril rámec vzájomne výhodných budúcich bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov. Takže e, mali sme piatich rečníkov v rámci spontánnej rozpravy a teraz dávame slovo hlavnému vyjednávačovi, pánovi Marnierovi. Ďakujem pani predsedajúca, pani ministerka, dámy poslankyne, páni poslanca, poslanci. Pred e, týmto zhromaždením e, som vždy hovoril,